Dámy a páni, ešte vám chcem oznámiť, že výbor pre právne záležitosti následný 20. septembra 2010 v zmysle článku 3 bodka 3.4 rokovacieho poriadku rozhodol, že sa bude overovať e, mandát pána Gutiereza a sa potvrdzuje od 19. júla. ja odporúčam to potvrdiť. Je niekto za, proti? S tým pánom potvrdili. Aliancia socialistov a demokratov v Európskom parlamente požiadala, aby Sergio Gutierrez nastúpil na